názorových vyjadrení. Musím ešte urobiť oznámenie, predtým než za, ukončím dnešné zasadnutie. Oznámenie je, zo skupiny GUE, ktoré som dostala, je tu žiadosť, aby Čarnoček, ktorý je členom výboru pre priemysel, energetiku a delegácie Európskej únie Ukrajina, aby ten sa, nech, chce sa niekto vyjadriť? Nie. Dobre, takže toto ustanovenie je schválené. Ďakujem. Budeme pokračovať zajtra.